Good afternoon, dear, uh, dear colleagues. Dobré popoludnie, dámy a páni, kolegyne a kolegovia z výborov LIBE a EKON. Všetkých vás vítam na tomto spoločnom rokovaní týchto dvoch výborov. E, konferencia e, bolo rozhodnuté o tom, že budeme dnes rokovať o smernice e, proti E, praniu špinavých peňazí, o prevodoch finančných prostriedkov a to z hľadiska pravidla 51. Takže oba výbory budú pracovať spoločne a vítam e, podpredsedu e, tohto stretnutia spoločného pani Astrid Lulingovu. Ja nie som ani predsedkynia, ani podpredsedkynia, už tu nikto z nich nie je, ale som v podstate najdlhšie slúžiaci e, člen, ktorý teraz bude teda za predsedníckým stolom. Budem hovoriť po francúzsky, ale táto téma je samozrejme zaujímavá, e, pokiaľ ide o používanie finančného systému a teda e, prevencia toho, aby tento bol zneužívaný na financovanie terorizmu a pranie špinavých peňazí. A chcem takisto pogratulovať aj štyrom e, spravodajcom, spoluspravodajcom, respektíve dvom, ale vlastne štyrom, za to, že e, pripravili e, tieto kvalitné dokumenty a poprosím pána spravodajcu Karinsa, aby, sa, aby on vystúpil. Má myslím, že 5 minút, ale povedal mi tuším, že Eh, chcel 47 minút a ja som mu povedal, že 4,7 dostane. Dobre, ďakujem pekne, to mi stačí, ďakujem pekne. <laughs> Kolegyne a kolegovia, asi všetci eh, súhlasíte s tým, že cieľ tejto smernice všetci podporujeme Ide o to, aby pranie špinavých peňazí a unikanie daňovej povinnosti bolo čoraz ťažšie pre kriminálne živly, aby sa tieto snahy dostávali na okraj. Teda. Chcem takisto povedať, že tento spis je pre mňa veľmi zaujímavý. Pani Argentíny si to takisto dobre uvedomuje. My sme mali totiž tú zaujímavú úlohu, aby sme v podstate spracovali e, správu od dvoch rôznych e, výborov aj politických skupín. A členovia rôznych politických skupín majú prirodzene rôzne názory na to, čo je dôležité a čo treba zdôrazniť. Venovali sme tomu teda pomerne veľa času a výsledok je to, čo predkladáme. Je to výsledok našej spoločnej dohody, bola to zaujímavá práca. Podarilo sa nám ušetriť trocha času, mnoho diskusí už prebehlo, najmä pokiaľ ide o niektoré otázky, tam sme dosiahli pomerne dobré kompromisy. Štyri témy, o ktorých chcem hovoriť, aj spolu spravodajci mňa o nich asi bude hovoriť, e, sú tieto My sme tam zaviedli informácie o skutočných vlastníkoch. To je niečo, čo pôvodne neprišlo od komisie, ale ide tu o to, aby sme bojovali proti praniu špinavých peňazí. A v, v tomto kontexte by bolo dobré, keby sme mali nejaký register firiem a informácií o skutočných vlastníkoch. Napríklad v Lotyšsku kde, odkiaľ pochádzam ja, máme e, dostupné informácie o všetkých firmách na internete, ale ťažká vec je napríklad povedať alebo zistiť, že nejaký John Doll má 40% vlastníctva, že niekto iný má 51% a podobne. Toto je niečo, čo nevieme zistiť. Nevieme, kto stojí za tými 51% Možno, že v iných členských štátoch sú tieto informácie dostupné v nejakých verejných registroch. Ale ide o to, aby sme teda tie registre otvorili a prepojili ich, tak aby tie príslušné orgány, v tomto prípade, ktoré to zaujíma, to znamená daňové orgány, policia a ďalšie, banky takisto, to znamená orgány, ktoré to zaujíma, aby videli, kto stojí za tou konkrétnou firmou, aby sa zabezpečilo, že určité transakcie, ktoré presahujú určitú výšku a že e, sú regulérne a že sa zaplatili príslušné dane a podobne. Tá rozprava, ktorá doposiaľ prebiehala, sa netýkala toho, či by sa mali také registre vytvoriť, ale miery transparentnosti. Miera transparentnosti, ktorú ja považujem za vhodnú, je taká, ktorá znamená, že subjekty musia že e, informácie z týchto registrov by mali byť dostupné. Členské štáty rozhodnú, do akej miery to chcú zverejniť, aký stupeň zverejnenia zvolia. Daňové úrady potrebujú prístup k takýmto informáciám v každom prípade, ale ak je to nejaký iný subjekt, A ak e, by to napríklad malo viesť e, k tomu, e, že by sa niektoré informácie mohli zneužiť, tak samozrejme na to treba takisto prihliadnúť. Ale my predpokladáme, že bude zoznam, ktorý predložia členské štáty, ktoré vedia, kto sú napríklad politicky exponované osoby, ktoré v tomto kontexte treba zohľadniť. A Myslím, že neexistuje lepší spôsob, než e, vytvoriť takýto jednotný zoznam. Potom tu máme hodnotenie rizik. Toto je takisto dôležitý prvok pri boji proti praniu špinavých peňazí. Znamená to zameriavať sa na skutočné problémové oblasti, nie len si odškrtávať jednotlivé kolónky. Komisia by mala riešiť tú nadnárodnú úroveň, členské štáty si budú riešiť tú svoju vnútoštátnu úroveň. A potom ďalšia priorita ochrany osobných údajov. Aj o tom sa konalo niekoľko rozpráv. Boli do toho zaangažovaní dvaja tieňoví spravodajcovia. Treba vytvoriť pre podnikateľské spoločenstvo určitú istotu. Ide o to, že cieľom je bojovať proti trestnej činnosti a ochrana údajov je pokrytá inými smernicami. Takže toto je vlastne taký vedľajší produkt tejto smernice a my sme predložili rôzne odkazy na existujúce smernice. A v tom zmysle, že táto smernica neoslabí ochranu údajov. Nemala by teda pomáhať e, kriminálnym živlom v ich činnosti. Je to teda podľa mňa celkom vyvážený materiál. Dúfam, že všetci budú súhlasiť s tým všeobecným prístupom, ktorý sme zvolili. Môžeme samozrejme debatovať o tom, ako otvorený alebo uzavretý má byť tento systém poskytovania informácií, ale nemali by sme pochybovať o tom, či tieto registre skutočných vlastníkov sú potrebné alebo nie sú potrebné tým sa dostávam k štvrtému bodu. Ja sa ospravedlňujem ešte tak 5 minútok. By som možno potreboval, ale v každom prípade dúfam, že ste ma stihli sledovať a rád odpoviem na otázky. Ďakujem. A teraz prosím pani Argentíny. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem hovoriť po holandsky. pán kolega a spolu spravodajca pán Karens už upozornil na niektoré dôležité body. Odrazím sa od nich a potom e, pôjdem troška viac do hĺbky. Najskôr teda register skutočných vlastníkov. Nemáme ho ešte. Komisia navrhuje, aby samotné spoločnosti a firmy vedeli, kto tým skutočným vlastníkom je. My sme však toho názoru, že toto nestačí. Nestačí len, povedzme, upozorniť eh, firmu na to, že existuje nejaké nebezpečenstvo, ale treba mať aj ten register ako taký, je veľmi dôležité, aby sme e, využívali aj ďalšie sily alebo hnutia v občianskej spoločnosti ako médiá, novinárov a podobne, e, na to, aby sa dostali ku koreňu problému Navrhujeme teda zriadenie verejného mm, registra, ktorý by bol záväzný. A aj Kofi, Kofi Annan, eh, generálny tajomník OSN, je toho istého názoru. Potom, pokiaľ ide o ochranu údajov, keď začnete nejaký systém meniť smerom k prístupu vychádzajúceho vychádzajúcemu z rizík, treba si dobre definovať, čo to znamená ochrana údajov. A my v našom výbore vieme, že pri hodnotení rizík sa zameriavame na nebezpečenstva a podobne a nie nevyhnutne na to, čo nejaký subjekt konkrétne robí. Potrebujeme teda účinné pravidlá na ochranu údajov. A to na všetkých úrovniach. Treba teda ponechať priestor aj pre orgány, ktoré sú poverené ochranou osobných údajov, aby sa angažovali. A nakoniec aj vláda musí kontrolovať, či je všetko v poriadku. Samozrejme, keď niekto bude chcieť údaje a nedostane ich, môže sa opýtať o dozorného úradníka pre ochranu údajov, prečo sa to tak stalo. Samozrejme, na druhej strane treba zabezpečiť, aby e, subjekty mali právo zistiť e, určité, určité informácie. E, v prípade trestného stíhania je takisto veľmi dôležitá ochrana údajov, ak sa chceme dopracovať k pozitívnym výsledkom. Na politickej rovine a politicky exponované osoby. To sme napríklad aj my a mohli by to byť aj poslanci e, národných parlamentov. Ako sa postupuje teda v tomto prípade? E, v Spojenom kráľovstve je spoločnosť, ktorá sa volá e, Wellcheck, a tá, tá zarába tým, že predáva údaje o ľuďoch. Nebolo by teda dobré voliť v tomto prípade nejaký obchodný model. Každý členský štát by mal byť zodpovedný za svoje vlastné e, národné zoznamy politicky exponovaných osôb a komisia bude mať zastrešujúcu úlohu pokiaľ ide o, to, o rozhodovanie o tom, či sa ľudia na tomto zozname ocitnú alebo naopak z neho vyškrtnú. To by určite vyriešilo problém, ktorý tu Európska únia chce riešiť. Legislatíva v tejto oblasti má za cieľ bojovať proti e, trestnej činnosti. Ale na druhej strane sme v situácii, kedy je potrebné myslieť na to, že existujú aj iné kanály, iné spôsoby a siete, Vieme napríklad, že pred e, dvoma rokmi v prípade Somálska mali mnohé humanitárne organizácie problémy zasielať peniaze do tejto krajiny, do Somálska, aby riešili problém hladomoru. Je preto potrebné, aby sa veľmi jasne definovali pravidlá proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu Bolo by teda potrebné, aby existovali možnosti e, urýchlenie riešiť e, konkrétne prípady po e, vzťahu k boju proti terorizmu. Ďakujem. A teraz si vypočujeme člena Ekonu a potom Líbe. Bolo by za ideálnych podmienok dobré, keby ste hovorili dve minúty, tak aby sme mali dostatok času Ale myslím, že času máme nakoniec pomerne dosť. Pani, pán Engel, prosím, máte slovo. E, tieňový spravodajca Libe. Et merci aux deux rapporteurs pour leur pour leurs premières explications. Je, je suis, je... Ďakujem pekne Kinga, ďakujem aj spravodajcom za tie prvé vysvetlenie. Tram, euh, qui a été suivi par e, mon collègue et ami. E, to, čo povedal pán Karinš, e, s tým som spokojný a súhlasím s tým. E, chcem vám povedať jednu vec, to síce, že máme tu ten register, e, vlastne, ktorý je iba predĺžením súčasnej praxe, teda dané orgány vlastne rozha- rozhodujú o tom, kto je tým konečným ako keby príjemcom a to mi príde logické. Čiže to vlastne aj uľahčujú prácu, uľahčujú to prácu týchto orgánov, ale chcem, aby to boli osoby, ktorých sa to týka, alebo inštitúcie, ktorých sa to týka, ktoré sa venujú tejto e, téme. A nevím ten dôvod, prečo by sme dali hoci komu možnosť určiť, kto je vlastne ekonomickým e, príjemcom tej tej e, entity, len preto, že pre neho je to zaujímavé. A sú na to e, nejaké dôvody e, právne z takéhoto odôvodnenia. A my tiež poznáme tieto anonimné spoločnosti akcie na doručiteľa v našej krajine a zďaleka nie sme jediní. No, pokiaľ ide o tohto, teda akcie na doručiteľa, tam sa v istom momente určuje, kto je vlastne skutočným vlastníkom. E, a táto úloha je vlastne de facto nemožná v prípade akcia doružiteľa. To je vlastne zmysel takéto, takéhoto systému. E, toto sú veci, ktoré proste existujú v Európe, aj keď sa nám možno nepáčia. A teda nejako Eh, obmedzovať eh, túto, pra, eh, túto prácu spôsobom, ktorý v skutočnosti nie je na to určený, tak to mi príde mm, zvláštne. Čiže konkrétne tie orgány, ktorých sa to týka, tá konkrétna, ten, ten konkrétny prípad, aby v každom konkrétnom momente mohli vystopovať toho konkrétneho skutočného vlastníka prostredníctvom nejakých e, daných postupov, ale aby to nemali iní ľudia takéto možnosti, e, tento výskum e, nejakým spôsobom vykonávať. Teraz tie politicky exponované osoby. Viete, že táto logika nejakého e, špecifického prístupu, e, to vlastne nevyplýva naozaj z toho, že to sú naozaj politici. Je to o to, že to sú ľudia, ktorí môžu byť e, vystavovaní nejakým pokusom o podplatenie. V mojej krajine aj nejaký meský e, poslanec plus jeho rodina, manželka, manžel, e, už aj títo sa považujú za politicky exponovanú osobu, čo pritom nedáva žiaden zmysel, pretože takýto mestský poslanec, o čom naozaj on rozhoduje, e, takom, čo by e, mohlo ho vystaviť nejakým pokusom o korupciu. Ale naopak, naopak e, nejaký riaditeľ nejakej firmy, e, významný manažer, tak tam e, môže byť pokus o korupciu, aj keď možno z hľadiska politického v tom texte táto osoba nebude považovaná za exponovanú. Čiže toto by sme prosím mali zohľadniť, ak chceme nejakým spôsobom reorientovať skôr tie veci týmto smerom. Ja mám tiež kamarátov alebo priateľov, ktorí sú E, mestskí poslanci alebo regionálni poslanci a ich e, manželky musia nejaké veci, keď si otvárajú e, účty v banke, nejakým spôsobom dokladovať a odôvodňovať nejaké veci a to mi príde neprimerané. A potom pokiaľ ide o tie rizika, vyhodnotenie rizika, áno, je dôležité, je to kľúčové. Ale niektoré veci mi tiež prídu neprimerané. Napríklad nejaké hry, nejaké online hry, hazardné hry, neviem aké, nejaké stávky e, v Anglicku e, sa častokrát stavia na konské dostihy a tak ďalej. To sú všetko príležitosti, e, ako prač špinavé peniaze, ja neviem, či to naozaj až tak veľmi platí, to by sme mali nechať na členské štáty, aby oni si sami povedali, či naozaj sú toto rizika, alebo nie. A potom ochrana osobných údajov, podľa mňa ten systém, ktorý spravodajcovia navrhli, to nie je e, niečo neprimerané, naopak je za sami, že to je vhodné a môže nám to zabrániť, e, aby nedochádzalo k nejakému nejakým zbytočným duplicitám. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bolo zaujímavé a jasné. Ďalej. E, Tieňovi spravodajca výboru EKON, pán Peter Simon, ale ten tu nie je, je tu pani Kleva namiesto neho. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem. Môj kolega Simon by sa chcel ospravedlniť za to, že nemôže byť prítomný na dnešnej prezentácii vzhľadom na iné povinnosti dohodnuté skôr. Vítá však návrh spoločnej správy ďakuje spravodajcom za prácu a je spokojný s tým, že niektoré z názorov ekonu, ktoré už boli predložené na jar, e, v lete pardon, e, boli zohľadnené v tomto návrhu správy. Ide tu najmä o tie nedostatky v oblasti spoločného posudzovania rizik v rámci Európy v návrhu komisie a otázka prepojen, o otázku prepojených e, obchodných registrov, kde by takisto boli informácie o skutočných vlastníkoch. Na spoločnom trhu je do určitej miery spoločný menovateľ pre pranie špinavých peňazí. Hodnotenie rizik by teda komisia mala robiť rok po vstupu tejto smernice do platnosti. Európska únia by mala tento vstup potom poskytnúť jednotlivým členským štátom. Informácie o skutočných vlastníkoch sú dôležité nielen pre pranie, špin, boj proti praní špinavých peňazí, ale proti, boj proti, pre boj proti daňovým únikom. E, treba týchto skutočných vlastníkov teda uviesť v obchodných registroch nie len v kotovaných spoločnostiach, ale aj v prípade iných e, foriem obchodných spoločností a trastov. Tieto informácie by sa mali aktualizovať a mali by mať nejakú európsku platformu. Komisia vo svojej správe nereflektovala, podľa názoru môjho kolegu, do plnej miery práve tento prístup na vychádzajúci z posudzovania rizík. Hovorí sa e, v návrhu o due diligence v prípade zákazníkov alebo klientov. Máme však e, určité typy platieb, ktoré sú nad určitým prahom, kde e, by členské štáty mali umožniť zjednodušený postup, ale aj oslobodiť určité obchodné aktivity a určité typy subjektov od takéhoto postupu nazývaného due diligence. Toto je všetko v súlade s prístupom vychádzajúcim z hodnotenia rizik. Samozrejme, toto musí byť odôvodnené. Komisia by podľa toho mala postupovať. Pokiaľ e, ide o pranie špinavých peňazí napriek e, stanoveným pravidlám, sa tento fenomén neustále prejavuje a preto treba brať e, klas dôraz na to, aby sa smernica dôsledne v jednotlivých členských štátoch vykonávala. Členské štáty by každý rok mali komisii poskytovať informácie o tom, čo urobili s cieľom identifikovať, pochopiť a potláčať e, tieto trestné činnosti súvisiace s praním špinavých peňazí. Môj kolega v súlade s tým, čo som povedala, predloží pozmenujúci a doplňujúci návrh. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani tieňa vás pravodajkynia eh, pre Libe. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Najprv chcem poblahožal obidvom spravodajcom za túto správu. Osobne si myslím, že otázka registrov je veľmi dôležitá a predstavuje dôležitý krok. Úplne podporujeme myšlienku verejných registrov. Je veľmi dôležité mať čo najverejnejšie tieto registre a sú to určité Eh, rozdiely v zdôrazňovaní toho, nakoľko verejné by naozaj mali byť. Podľa mňa by mali byť čo najtransparentnejšie. Naviac by sme chceli, aby bolo jasné, že tu potrebujeme získať dobrú rovnováhu medzi ochranou osobných údajov, ochranou súkromia a potrebou bojovať proti praniu špinavých peňazí. A takisto si myslíme, že správa je dobré, že sa jasne uvádza, že FIU by mali mať dostatočné zdroje, pokiaľ ide o finančné prostriedky a ľudí. To je veľmi dôležité. A mám otázku na spravodajcov. E, týka sa to tzv. daňových trestných činov čo to je, alebo ako e, sa to definuje. Pretože podľa mňa v každom členskom štáte sa to definuje inak. Nemáme tu určite spoločnú definíciu. Ak máme zapracovať tieto daňové trestné činy, ako môžeme zabezpečiť harmonizáciu? A ďalej e, je tu ďalší bod, na ktorom som pracovala v minulosti a to je otázka e, online hazardných hier a takisto aj dohadovanie výsledkov zápasov. Je teda dôležité e, pozrieť sa na úlohu športu, e, pretože sa v značnej miere využíva práve dohadovanie výsledkov zápasov na pranie špinavých peňazí. E, je to naozaj nová vec, ktorú treba právne upraviť v Európskej únii. A to je možno jeden dôvod, prečo sa e, tento spôsob prania peňazí tak e, využíva. Určite budeme žiadať o legislatívu v tejto oblasti. No a nakoniec otázka pre spravodajcov. E, videli sme, že spolupráca s Europolom sa spomínala v súvislosti s komisiou a teraz to tam nie je. A to nám prípada dosť divné vzhľadom na to, že Europol e, teraz spolupracuje s jednotkami e, na e, vyšetrovanie finančných podvodov v súvislosti s praním špinavých peniazí. Tak to je tak zhruba pekne všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem pekne. Ďalej detenový spravodajca Alde Nils Torvalds. Neviem, či tu je, nie je. Je tu niekto, kto by vystúpil v jeho mene? Nie. Nevidím ani z Alde, tieňová spravodajca, spravodajcu, pani Stavacon. Niekto stade tu je? Nie. Čiže pán Gigold za, komis, za ekonomický spravodajský výbor, vy ste tieňový spravodajca, teda za ekonomický výbor, pardon, e, za zelených. Ďakujem. E, iba veľmi stručne, pokiaľ ide o túto smernicu, Chcel by som zdôrazniť, že sme za verejný register. Takisto sa domnievame, pán Karinc, že to nie je dobrý nápad nechať to na členské štáty, pretože potom um, tu budeme mať súťaž medzi rôznymi regulačnými systémami. A v Spojených štátoch vidno, kam to vedie. Tam sú podnikové registre, ktoré sa veľmi od seba líšia. A potom podvodníci chodia do Nevady a tak ďalej, kde sú najnižšie e, štandardy. Myslím si, že je úplne bežné pre podnikateľov, aby boli v kontakte s firmami. Treba predsa vedieť, s kým sa rozprávate treba vedieť, s ktorou osobou sa rozprávate. Keď sa však e, rozprávate s nadáciami alebo s trastmi, tak vlastne neviete, s kým sa rozprávate, pretože neviete, kto je majiteľom. A toto sú informácie, ktoré by mali byť k dispozícii. A preto je dobré, že Lotyšsko má niečo takéto, sú aj ďalšie štáty, ktoré to majú, ale naozaj by tu nemala byť súťaž medzi štátmi v tejto otázke. Uh, a to sa týka aj e, otázky, aké informácie by mali byť v registri. My sme navrhli určité pozmejúce návrhy. E, podstatný návrh, ja myslím, že sa tu o ňom ešte nehovorilo, e, v oblasti prania špinavých peňazí nie je len zlepšiť zákon, ale zlepšiť aj presadzovanie zákona. Pondelok ma navštívili zastupcovia e, policajných odborov z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Oni mi rozprávali e, veľa príkladov, kde je veľmi ťažké e, zaviesť a uplatňovať legislatívu na zabranie prania, praniu špinavých peňazí. Takže Európa sa musí postarať aj o to, aby neboli také nové prípady, ako je napríklad Cyprus. My musíme kontrolovať aj to, či táto legislatíva sa uplatňuje v praxi. Uh, Máme na to medzinárodné procesy, ale aj Európa by tam mala byť a mala by sa postarať o to, že keď ide napríklad o potravinové škandály, tam máme cezhraničné e, kontroly, tak e, v takýchto prípadoch sa Európa musí naozaj postarať o presadzovanie zákonov v praxi, tak aby tieto zákony neboli iba e, kusom papiera v 23 jazykoch. Pán Kirkhop, tieňový spravodajca pre Libe, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel povedať, že určite viete, že som spravodajcom pre údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov, takže neskôr sa vyjadrím tej druhej téme, ale najprv sa chcem poďakovať pani Sarženčíny za tú prácu, ktorú urobila. Z hľadiska ECR sme veľmi vďační za jej e, všeobecný prístup. Myslím si, že máme rovnaké ciele ako ona. Mám iba jedno alebo dve pripomienky. E, ja tu hovorím aj za pána Iva Strejčika. Požiadam ma, aby som e, hovorila aj za ňo. Ako politicky exponované osoby, hoci to nie až také príjemné, ale podporujeme zverejňovanie údajov, ktoré sa týkajú týchto osôb a nesúhlasíme e, s tým, aby sa vymazávali údaje o ich partneroch, rodičoch a deťoch. E, skorumpovaní ľudia často využívajú e, práve svojich príbuzných, aby schovali zisky stresnej činnosti a Nemyslíme si, že treba zadefinovať eh, príbuzných ako takých, ale bolo by dobre mať v smernici odvolávku na týchto príbuzných. Eh, pokiaľ ide o eh, benefičných vlastníkov, tam treba zachovať flexibilitu a to môže viesť aj k presnejším údajom. A potrebujeme tam teda určitú flexibilitu a potrebovali by sme aj diskusiu, ktorá sa e, týka daňových rajov a zachovávania firemného tajomstva. A zachovanie firemného tajomstva sa dá zneužiť, e, pokiaľ ide o daňové raje. A musíme byť veľmi opatrní, aby e, sa táto záležitosť dostala aj do smernice. E, skôr ako budeme zbierať údaje o týchto ľuďoch, e, musíme sa pozrieť na to, či to bude praktické, alebo či to bude spomalovať celý proces. Podporujeme aj to, aby jednotky e, pre finančné vyšetrovanie boli chránené pred neprimeranými zásahmi a podporujeme aj zvýšený dôraz na ochranu osobných údajov, ale opäť sa chcem odvolať na to, čo poviem vo svojej vlastnej správe, že tieto pripomienky musia byť realizovateľné. Chceli by sme tu aj prístup zameraný na hodnotenie rizika. No a nakoniec tu musíme mať realizovateľné a efektívne riešenie pre priemernú osobu, pre priemerného zákazníka, ktorý chce otvoriť e, obyčajný účet pre malú alebo stredne veľkú firmu. Ide tu o to, že chceme e, chytiť e, tých, ktorí perú špinavé peniaze. A je veľmi dôležité, aby sme neurobili tie isté chyby, ako sme robili v predchádzajúcich smerniciach e, proti praniu špinavých peňazí, kde sme použili také nástroje, ktoré komplikovali život obyčajným, poctivým ľuďom. Mali by sme sa naozaj opierať o prezumciu neviny a mali by sme naozaj sa vyhnúť tomu, aby obyčajní ľudia e, boli vystavení neprimeraným požiadavkám a ťažkostiam jedine, keď e, chceme chrániť e, všetkých. Ďakujem pekne. Jürgen Klut za GUE, spravodajca. Nevidím ho tu. Nahradil ho niekto? Nie. Pani Gál, nech sa páči. Ďalší zastupca GUE, Denis de Jong, ani toho tu nevidíme. Jeho tu niekto nahradil? Nie. Takže to boli všetci tieňoví spravodajcovia. Ďalej zastupca Európskej komisie. Nech sa páči. Pán, pán Martan? Dobre? Hovorím, či nie, zle? Martin Fronon, Prepačte, zle mi to tu napísali. Nech sa páči. Ste tu? Áno, som tu. E, v poriadku, to, že ste to zle vyslovili, to vôbec nevadí, ja viem, že som to ja. A budem pokračovať po anglicky. View of the, uh... E, vzhľadom na vystúpenia a na starost, ktorú máme v súvislosti e, s týmto materiálom. Takže ďakujem prvom rade e, spravodajcom a tieňovým spravodajcom za naozaj e, veľmi dobrú a pozbudivú správu. Určite bude dobrým základom pre ďalšiu prácu na tomto výbore tie štyri e, záležitosti, o ktorých hovorili pán e, Karinč a pani Sargentini, sú zrejme najdôležitejšie e, v návrhu a chcel by som veľmi stručne prejsť cez tieto štyri záležitosti a chcel by som sa s vami podeliť aj o tú prácu, ktorú robíme teraz v komisii a v rade. Pokiaľ ide o register vlastníkov, Musím povedať, že sa robilo veľa práce v rámci G8 a G20. Spojené kráľstvo viedlo e, túto prácu a Spojené kráľstvo je vedúcou silou aj v rade pri tejto práci. E, komisia e, navrhla, že keď chcete urobiť tretí krok, pokiaľ ide o informácie o vlastníkoch, tak by ste mali uvaliť povinnosť na firmy, aby zverejňovali, kto sú vlastníci. Aj napriek tomu, že to vlastníctvo je nejaké komplikované. A bolo by dobré, keby vlastníci boli známi aj v rámci všetkých firiem, ktoré tvoria štruktúru nejakej väčšej firmy. Pokiaľ ide o druhý krok, e, musím povedať, že my e, sme považovali za dôležité mať tieto informácie a potom v druhom kroku je na členských štátoch, či budú tieto informácie držať na nejakom centrálnom mieste. Potom pokiaľ ide o vývoj, pokiaľ ide o diskusie, e, ktoré prebiehajú v komisii, je našou snahou zlepšiť tento text, ale samozrejme aj uvaliť e, na členské štáty povinnosť e, alebo mechanizmus, e, vďaka ktorému budú udržiavať všetky tieto informácie na jednom centrálnom mieste. Ešte prebieha veľká diskusia o tom, do akej miery budú tieto informácie verejné. Bude naozaj zaujímavé vidieť, ktorým smerom sa oberie táto diskusia. My sme úplne otvorení. Chcel by som však e, dodať niečo, čo sa ešte nespomínalo, a to je otázka ochrany osobných údajov e, pretože hovoríme o osobných údajoch, o ľuďoch a zverejnia sa informácie o tom, čo vlastnia. A podľa nás je to zaujímavý aspekt, nesmieme na neho zabúdať máme veľmi kompetentných ľudí vo výbore, eh, ktorí eh, vedia, o čo ide a myslím si, že s týmto nebude taký problém a uvidíme, akým smerom sa uberie diskusia. A potom, pokiaľ ide o otázku PEP alebo tých politicky exponovaných eh, ľudí, musím povedať, že normy e, sú dosť rozsiahle a e, siaha to až na tú najnižšiu úroveň na predstaviteľov e, miestnych úradov alebo mestských orgánov. Vzťahuje sa to aj na starostov, pretože aj starostovia môžu byť vystavení snahe skorumpovať ich. No a potom, pokiaľ ide o ten zoznam politicky exponovaných ľudí, tak tento zoznam bude musieť byť pravidelne aktualizovaný a bude tam e, musieť byť veľmi veľa um, miestnych politikov, teda na tej miestnej meskej úrovni. A zrejme to bude zaujímavé aj pre banky a bude zrejme problém centralizovať tieto informácie. E, členské štáty tu budú musieť vynaložiť e, veľkú námahu. Budeme musieť byť trošku opatrní, pokiaľ ide o takéto rozsiahle myšlienky, e, ktoré siahajú veľmi ďaleko. Takže tento zoznam politicky exponovaných ľudí bude musieť byť e, pravidelne aktualizovaný. E, potom pokiaľ ide o posudzovanie rizik, musíme si byť vedomi vývoja, ktorý prebieha aj v členských štátoch je tu žiadosť, aby komisia e, viac zasiahla tejto záležitosti a musí to byť koordinovaná snaha s spoločenskými štátmi. Potrebujeme odborníkov e, z praxe, e, ktorí vedia, aké sú tie skutočné rizika. V tomto štádiu by som vás chcel upozorniť, aby ste boli e, trošku opatrní, pokiaľ ide o ambície e, v rámci časových možností, pretože toto nie je jednoduchá úloha ani na medzinárodnej úrovni. Máme krajiny, ktoré už niečo robia v tomto smere a ďalšie krajiny, ktoré ešte nezačali pracovať. A komisia to vie z vlastných skúseností. Takže aby to bolo všetko v poriadku, musíme mať dostatok času na to, aby sme to urobili poriadne. E, my sme navrhli už posudzovanie rizik aj na celoeurópsky úrovni e, v otázkach, ktoré ovplyvňujú celý európsky trh. A hovorili sme o dvoch rokoch e, to by boli dva roky na implementáciu. Podľa mňa to je naozaj realistické obdobie. Jeden rok nie je skoro nič, ale tie dva roky by mohli stačiť. Takže buďte opatrní. Potom pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, sme naozaj šťastní, že e, celkové hodnotenie, e, ktoré viedlo k tomu, že komisia zaviedla e, a pripravila ten návrh, ktorý pripravila, teda, že sa tu nebude zavázať nejaký ďalší režim e, na ochranu osobných údajov, ale e, uplatníme existujúce smernice a nariadenie, ktoré už máme, tak tu môžem povedať, že veľmi radi budeme spolupracovať so spravodajcami a s ďalšími poslancami na zlepšení tej legislatívy, ktorá už existuje. A dívam sa tu ešte na svoje poznámky, aby som videl, či tu ešte niečo treba komentovať. Hovorilo sa tu o výnimkách pre niektorých poskytovateľov, pre niektoré činnosti. Mm, v medzinárodných normách sa tak veľmi nerozmýšľa o týchto výnimkách, ale Niektoré veci sa menia a my sa snažíme, aby to všetko fungovalo aj v rámci e, posudzovania rizik. E, samozrejme, budú tu určité e, povinnosti, ktoré budú musieť uskutočňovať firmy a členské štáty, ale výnimky z týchto povinností budú možné iba v extrémnych eh, prípadoch, keď naozaj eh, sa dokáže, že zverejnením nejakých údajov alebo činností môžu byť firmy ohrozené. Alebo že tu môžu nastať eh, ďalšie rizika. Takže veľmi radi sa na to pozrieme na to s členskými štátmi, tak aby tie rizika boli čo najnižšie. Potom sme počuli aj pripomienky, ktoré sa týkali zdrojov a možností e, pre jednotky e, finančného vyšetrovania. E, pozreli sme sa na to aj s Europolom a právny základ musí byť trošku opatrný, keď ide o spoluprácu v trestných veciach. Europol to môže vnímať možno kriticky, ale tým nemyslím, že by sme mali z toho vynechať Europol, ale jednoducho tu môže byť nejaký problém s právnym základom pre túto činnosť. Plne e, súhlasíme tiež s tým, čo povedal pán Kirkhope, s tým, že to všetko musí byť umerné a e, nemali by sme neprimerane zaťažovať firmy nejakými požiadavkami návrhu sú určité ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že tieto požiadavky by mali byť úmerné a primerané a musím povedať, že asi som prekročil tých 5 minút, ktoré som mal vyhradené, ale veľmi sa ospravedlňujem, ale chcel som sa naozaj vyjadriť ku všetkému. Ďakujem veľmi pekne a teraz máte slovo. Mám na zozname pani Gomez, pani Luling. A keď už nikto iný, tak najprv pani Gomez a potom pani Luling. Thank you. I've been cooperating with the... Ďakujem pekne. Ja som spolupracovala s prokurátorom v Portugalsku, pokiaľ ide o mm, korupciu v prípade eh, predaja nemeckých ponoriek do Portugalska a v rámci tohto procesu sme sa pozreli aj na banky, ktoré boli zaangažované do tohto projektu v odzovkách a keď sme sa pozreli na, ten, na tú sieť, na tú štruktúru, tak e, sme e, pochopili, alebo prečo si aj naši občania myslia, aj sme to teda my sami uvideli, že ten systém je vlastne nastavený na korupciu, nastavený na e, pranie špinavých peňazí, aby mohli prebiehať. Čiže túto smernicu veľmi potrebujeme a potrebujeme mať verejný register pre firmy a trusty. E, verejný e, register naozaj skutočných vlastníkov a neponechávať to, ako to je. Lebo ten systém je nastavený tak, aby sa schválne dával e, využívať e, na korupciu, na neplatenie daní a na iné podvody. Politicky exponované, exponované e, osoby samozrejme. Aj tieto osoby na lokálnej úrovni tam musí byť zahrnuté. Ja som tiež bola taká e, poslankyňa na miestnej úrovni a e, samozrejme aj tam máte možnosť e, korupčného správania, takže musí tam byť v každom prípade zahrnutý. A potom treba pamätať aj na to, že tie inštitúcie dohľadu, napríklad centrálne banky, tiež nemôžu mať e, na správnej rade ľudí, ktorí majú konflikt zájmov, pokiaľ ide e, napríklad o banky, ktoré majú títo ľudia kontrolovať. Napríklad pod kontrolou trojky, by ste si možno e, povedali, e, že Portugalsko je na tom lepšie, ale my v Angole napríklad sme známi ako pračka a to je nejaký dôvod, pretože moja e, krajina a iné nakoniec sa na takéto veci používajú, na pranie. A nezabudnite na to, že v mojej krajine tiež z 20 firiem, ktoré sú kotované na burze, 19 z nich nemá e, vlastne materskú spoločnosť v Portugalsku, 16 z nich je v Holandsku, dve vo Švajčiarsku a jedna na Kajmanských ostrovoch a iba jedna je naozaj v Portugalsku. Prečo? Oni sa ani za to nehambia. Preto e, proste majú sídlo e, v iných krajinách, dokonca v rámci EÚ, napríklad ako je Holandsko. Nielen, že kvôli tomu platia nižšie dane, ale tak dokážu dobre e, naložiť aj s tými ziskami, ktoré e, E, zarobia inde, či už v Angole, alebo v Číne, alebo hoci kde. A samozrejme, Portugálci to nevymysleli, to proste takto robia všetci. Čiže človek by si povedal, že keď je trojka, tak sa bojuje proti e, daňovým podvodom a nepleteniu daní. Ale tak to vôbec nie. V roku 2011 či 2012 aj v súčasnom e, rozpočte sa opäť ráta e, s daňovou amnestiou pre tých, ktorí neplatia dane a v rámci dohody so Švajčiarskom, kde viac ako 4 miliardy boli nájdené e, v mene e, portugalských firiem, podnikov, tak titulie dostali amnestiu. Stačí, že zaplatia 7,5%. Ja ako europoslankyňa platím 54 a viac percent e, dane, ale iba 7% z toho E, čo, zaplatí, čo teda majú uložené vo Švajčiarsku, pretože sa ich nikto na to nepýta, aké sú, aké, aké je pôvod tých peňazí a nemuselo dojsť k repatriácii. E, takže takto to funguje v rámci trojky a neviem, čo robí teda e, komisia, lebo komisia aj ECB sú súčasťou tej trojky. Čiže je, je asi nejaký rozpor medzi tým, čo sa deje v praxi a medzi tým, čo je napísané na tomto papieri, pretože uh, E, minimálne v by to malo už sa aspoň naprávať, keď už nie je by naprávané. Čiže nestačí podľa mňa tú legislatívu trošku pritiahnuť, e, sprísniť. Naozaj spolupráca s Europolom je veľmi e, dôležitá, dokonca aj s Interpolom by mala prebiehať. Potrebujeme zabezpečiť, aby naše orgány poskytli E, možnosti pre vyšetrovacie orgány, aby tí boli popred tými zločincami, popred, aby boli voči nim, aby mali náskok. A takisto si to vyžaduje lepšiu spoluprácu na justičnej úrovni medzi prokurátormi, medzi e, súdcami v rámci EÚ. V tom konkrétnom prípade, čo som spomínala, predaj nemeckých ponoriek do Portugalska, e, tam proste tieto verejné orgány čakali celé roky, kým sa dopracovali k dokumentom, ktoré vlastne boli, ktoré sa nachádzali v Nemecku. Ďakujem pekne. Ďalej pani Luling. Euh, Ďakujem pekne. Vystúpim za výbor Ekon. Častokrát tu vystupuje náš predseda za ten výbor, takže ja to teraz takto nahradím. Potom, čo som si vypočula pána zastupcu komisie. Chcel by som povedať, že aspoň raz e, komisia e, bola taká rozumnejšia v tom pôvodnom návrhu, než v tom, čo máme teraz na stole. A to, čo pán zastupca komisie povedal, pokiaľ ide o obozretnosť a proporcionalitu, s tým súhlasím. Máme tu od pani Sargentini dokument, od pani spolupravdakyne, najmä pokiaľ ide o ten register. Povedala, že treba chrániť občanov a že občania by sa mali e, byť schopní informovať o všetkom, či mimovládky, či novinári. Ja som tiež občianka a mám pocit, že nie som chránená. Keď takýto register ktorý si zistuje, akým spôsobom um, aký na, majetok mám, čo vlastním, akým spôsobom sa s ním nakladám. Keby takéto niečo bolo otvorené všetkým novinárom, mimovládkam, iným ľuďom, ja viem, že uh, oni chcú zabraniť tomu, aby sa dialo to, že niektorí ľudia budú nejaké údaje predávať, ale ak spravíte to, čo navrhujete, to registra, tak nikto jednoducho takým spôsobom nebudem postupovať, lebo budú mať oni prístup ku všetkému. Čiže treba podľa mňa rešpektovať zase aj súkromie e, našich občanov. To, čo navrhuje sa tu, pokiaľ ide o ten register, tak áno, e, mal by byť k dispozícii e, pre tie orgány, ale nie pre všetkých. Prečo by môj sused mal vedieť, že koľko mám peňazí a aký mám majetok a akým spôsobom e, s ním nakladám, neviem čo, to zachádza veľmi ďaleko podľa mňa. Je to veľmi vtipné, E, to je veľmi e, vtipné, keď aj e, zelení poslanci, ktorí chcú vždy chrániť občanov, zrazu tu chcú exponovať týchto našich občanov, vystaviť ich verejnému pohľadu. Podľa mňa to je zbytočné a treba zostať naozaj v rámci toho primeraného pre túto oblasť. Určite aj spravodajcovia na to ešte zareagujú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej E, opäť vystúpia spolu spravodajcovia, obidvaja, ale poprosím vás naozaj, buďte struční a stručne zhrňte to, čo tu bolo povedané. Najprv pán Karinš, potom e, pani z Argentíny. Čia. Práv po anglicky, neviem, či ste si všimol preto. Profi. Uh, and I very much look Pardon. Takže... E, which would, uh... Ďakujem pekne. E, Teší e, ma... Uh, aké sú tu e, jednotlivé e, otázky, ktoré zazneli, pokiaľ ide o tie e, trestné činy v oblasti daňovej. Ak má niekto pocit, že potrebujeme lepšiu definíciu, tak som aj zvedavý, že aká presne, poďme sa to pozrieť. Potom Europol, to je odkaz na článok 54. Ak je to naozaj tak, E, tak je to otázka aj na e, tie právne dôvody alebo odôvodnenia. Ak je tak, e, netreba to stále dávať preč iba preto, lebo nás máme nejaký pocit, treba to nejako právne odôvodniť. Ak sa na to opäť máme znovu pozrieť, tak v poriadku. Potom tie štyri témy, ktoré sa spomenuli, pokiaľ ide o skutočných vlastníkov, exponované osoby, hodnotenie rizika. Štvrtú vec, tak áno, skutočný vlastník, to je dôležitá vec, ale nejde o to, že či máme mať register alebo nemáme, skôr ako má byť otvorený, nakoľko má byť otvorený ten register. To je tá otázka. Lebo ten register určite má byť, to sme sa všetci zhodli. A potom je tu otázka teda ochrany osobných údajov a nejakého prístupu e, alebo práva na súkromie. Tak. E, mali by sme možno v otázke pristupovať nie tak e, emotívne, ako skôr z hľadiska nejakých dlhodobých e, dopadov to, čo potrebujeme v Európe, sú nakoniec investície a nové pracovné príležitosti. A ľudia, ktorí majú peniaze na to, aby e, investovali, tak sa môžu rozhodnúť, kam chcú investovať. Čiže jedna vec je investovať, vytvoriť firmu, vytvoriť pracovné miesta, alebo si môžete kúpiť e, na akciovom trhu e, akcie veľkých firiem Siemensu alebo veľkých amerických firiem a dúfať, že tak vám stúpnú vaše financie alebo si môžete kúpiť e, zlato a e, nejaké obrazy a potom ich uložíte niekam do nejakého skladu a uvidíte, ako tam vám e, rastie bohatstvo. Alebo potom môžete investovať do firiem. A my keď to spravíme, tak vlastne povieme im, neinvestujte do firiem, e, nevytvárate pracovné príležitosti, dávajte tie peniaze kam inde, kde to nie je až také viditeľné. A toto je tiež dôležitý aspekt. My radi bojujeme proti um, ehm, praní špinavých peňazí, ale niekedy tá sieť bude až taká veľká, že chytíme možno stovky tisícov e, relatívne stredne bohatých ľudí, ktorých verejné investície zrazu budú viditeľné, všetci to uvidia, aj e, noviny, aj susedia a to predsa nám o to nejde. Ale keď naozaj takto zoširoka k tomu pristúpime, tak nielen chytíme tie ryby, E, ktoré chceme uloviť, tak povedať, ale aj tie, ktoré ste nechceli. Čiže naozaj sa nad tým treba 2-3 krát zamyslieť, kým e, naozaj sa k tomu dopracujeme e, k nejakému záveru. Čím sa ale na ďalšie diskusie aj s tými spravodajcami a na ďalšie pozmeňovacie návrhy k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pani Sargentini. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyňa Boskurt eh, už odišla, ale mám odpoveď na jej otázku, pokiaľ ide o definíciu, eh, čo to je eh, daňový trestný čin. Bohužiaľ, definovať trestný čin v tomto návrhu nemôžeme. Potrebujeme na to iný právny text. Konkrétne banky vychádzajú z toho, ako sa toto definuje na národnej úrovni, ale myslím si, že v súčasnosti treba mať automatickú výmenu informácií medzi inštitúciami a to by bolo dobré riešenie toho, ako vyriešiť daňové úniky. Ale na to by sme potrebovali rôzne alebo odlišné ne, e, legislatívne predpisy. A potom ten register skutočných vlastníkov, či má byť e, verejný, ako sme tom hovorili, to by mohlo pomôcť tomu, aby sme e, nejaké e, problémy typu daňové úniky a vyhýbanie sa daňovej povinnosti, aby sme eh, ich riešili. A potom ďalšia otázka. Prečo odsek o spolupráci s Europolom, prečo tam už nie je? My si myslíme, že Europol má veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o mm, prípravu, hodnotenie rizika, ale Europol samotný ako taký, respektíve jeho mandát, to je niečo, čo sme už eh, hovorili E, tu na výbore a nemôžete požiadať e, kasíno alebo nejakú banku, aby e, odozdávali informácie Europolu, pokiaľ ide o ľudí, voči ktorým sa nie je otvorené žiadne stíhanie. A my by sme chceli mať dobrú spoluprácu E, pokiaľ ide o FVU. V Európe niektoré z nich e, spadajú pod e, trestné právo, niektorí pre, pod občanské. A znamená to, že z toho vyplývajú isté, istá problematizácia tejto, tohto prepojenia na Europol vlastne oni môžu zasiahnuť po tom, čo policia e, zasiahne ako prvá, vtedy tí prokurátori môžu konať. A potom ten zoznam e, exponovaných pos, osôb e, bolo tu povedané, že by to bolo veľmi e, cenovo alebo finančne náročné takýto zoznam politicky exponovaných osôb, ale ja si myslím, že e, musíme niekoho riešiť otázku komerčne e, nezávislých e, firiem, ktoré teraz to hodnotenie si vy, vypracúvajú same na základe vlastných aktivít. To asi tiež nechceme. A potom, čo povedala pani Lulingová, možno, že trochu e, ste zamenili navzájom registre a ten zoznam politicky exponovaných osôb. E, Eh, to sú dve odlišné veci a ja myslím, že ste to si hm, pomýlili. Dobre, ďakujem pekne. Takže e, rozprávu k tomuto prvému e, návrhu správy sme uzatvorili. A teraz druhý návrh správy. E, ten sa týka údajov, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov. Spolu spravodajcovia sú pani Kleva a pán Kirkop. Čiže najprv pani Kleva, nech sa páči. Ďakujem pekne. Po tom, čo sme si odprezentovali túto e, smernicu, tak chcela by som hovoriť trochu o tom tzv. malom bratovi tejto smernice. A to sú tie údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov. E, niektoré body e, v tej správe, ktoré sa týkajú ekonu, najmä, tak tie preberiem ja a kolega Kirkov sa budeme venovať skôr tým libe témam. Cieľom týchto dvoch dokumentov aj nariadenia aj smernice, e, teda ten cieľ je v zásade rovnaký. Chceme, aby sme mali transparentné transfery, aj domáce, aj zahraničné, alebo cezhraničné, aby policajné orgány mohli ľahšie vysledovať e, tie financie, tie prevody, ktoré používajú teroristi a zločinci. Opäť nariadenie aj smernica sú podobné v tom zmysle, že sú prepojené na medzinárodné normy. Komisia sa snaží navrhnúť vystupovateľnosť platieb a zabezpečiť, že európsky rámec bude naďalej plne kompatibilný s medzinárodnými normami, ktoré FATEV vo februári minulého roku schválil. Ehm, pokiaľ ide o hlavné požiadavky, ktoré sa tu závažujú v tejto revízii, tak eh, je o to, že aj informácie o platiacom, aj tom, o tom, ktorý dostáva platbu, že tieto informácie sa obidve sa vyžadujú aj zaznamenávajú. Súhlasím, že toto je správny krok, alebo krok správnym smerom a naozaj to umožňuje firm, e, teda orgánom sa dostať k tým informáciám, ktoré potrebujú. A potom e, je sa smerom k tomu rizikovému e, prístupu, alebo podľa rizika, čo podporujem, ale treba vyjasniť alebo posilniť niektoré body, ktoré e, s tým súvisia. Je tu istá diskusia o európskom rozmere tohto prístupu a že to sa teraz e, rieši aj v smernici, aj na stretnutiach rady, ak som bola primerane informovaná, ale nie je možné mať tam chýbajúce informácie, ale chýbajúce alebo nepresné informácie ako nejaký jediný možný zdroj podozrenia. Proste tento rizikové hodnotenie je trošku zložitejšie. Banky sú schopné identifikovať podozrivé transfery a konať e, primerane. Malo by to tak byť aj v prípade transferov a prevodov teda v rámci Európskej únie. E, v rámci fungujúceho jednotného trhu vlastne už si my vyžadujeme menej detailné informácie. E, ďalší bod, ktorý chcem spomenúť, je vyjasnenie, pokiaľ ide o úlohu E, poskytovateľov služieb e, sprostredkovania platieb. Posunenie ich úlohy je dôležitá súčasť medzinárodných odporúčaní, ale rozdiel medzi súčasnými poskytovateľmi služieb a tými sprostredkovateľmi, že existujú a treba to uznať. Preto v tej spoločnej správe navrhujeme, aby sprostredkovateľia mali povinnosť e, Eh, overovať nesprávne alebo chybujúce informácie a mať eh, potom aj nejaké stratégie, ktoré z toho vyplývajú, ktoré by sme mali spustiť v takomto prípade. Ale to neznamená, že eh, tá povinnosť, tá úloha by mala byť rovnaká ako v prípade tých bank, z ktorých vlastne ten prevod vychádza. Komisia spravila dobrú vec, pokiaľ ide o posilnenie zoznamu sankcií, postihov, ale mám si to obavy, pokiaľ ide o monitorovanie a výkon týchto sankcií, najmä pokiaľ ide o poskytovateľov platovných služieb mimo EÚ. Obidve naše správy teda v tejto veci sú trochu prísnejšie a v najbližších rokoch by som bol rada, keby nám komisia poskytla informácie, pokiaľ ide o e, naozaj implementáciu, to ako je to v praxi. E, potrebujeme posilniť aj spoluprácu s národnými orgánmi mimo Európskej únie, ktoré sú odpovedné za vyšetrovanie a e, udelovanie sankcií v prípade nedržania. Je to istý manevrovací priestor na to, aby sa tieto dva e, texty dali zladiť ešte aj s inými e, textami v oblasti finančných služieb. Napríklad CD4, kde sa definuje aj úloha EBA, e Európskeho bankového orgánu, pokiaľ ide o sankcie. Treba tam na tento zoznam pridať aj sankcie z oblasti boja proti e, praní špinavých peňazí. Čiže zhrniem to, e, pokiaľ finančné systémy nie sú dostatočne chránené pred kriminálnym zneužívaním alebo teroristickým zneužívaním, vyplývajú z toho veľké problémy a som presvedčená, že do toho musíme e, nejako zaangažovať alebo zmeniť, prispôsobiť aj európsky rámec. Najmä v čase krízy musíme zabezpečiť, aby kriminálne aktivity ešte viac e, neprehlbovať naše problémy alebo e, našu snahu o e, solidaritu a hospodársky rast. Takže ďakujem ešte raz pánovi spravodajcovi e, Kirkopovi za jeho dobrú prácu a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu pri e, príprave pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem vám. A teraz prosím pána Kirkopa. Ďakujem, pani predsedajúca. Nebudem sa opakovať, nebudem opakovať z toho, čo povedali kolegovia. To, čo povedali, je v poriadku, stotožňujem sa s tým, sme si názorovo blízko, ale chcem ešte povedať niečo z hľadiska Libe. Z môjho pohľadu, ja som počas svojej práce vytváral mnoho legislatívy týkajúcej sa prania špinavých peňazí, a e, trestnej činnosti a takisto ako aj minister Spojeného kráľovstva som sa týmto zaoberal a už roky spotrebitelia aj podniky narážajú na problémy pri vykonávaní takto vznikajúcej legislatívy. Podľa mňa je potrebné postupovať rozumne a efektívne, a nevytvárať ďalšiu zbytočnú záťaž pre všetkých. Takže súhlasím s týmto prístupom vychádzajúcim z rizík, súhlasím so správou e, pani Sargentini, to znamená prístup na základe rizík pre jednotlivé sektory. Tých sektorov je totiž veľa. Sú sektory, kde je to riziko nízke, nízke a aj to treba v týchto návrhoch zohľadniť. Vítam takisto možnosť spolu vytvárať určitý robustný mechanizmus reakcií. Organizovaný zločin stojí e, krajiny a občanov Európy miliardy eur. Musíme vychádzať z pravidel FTF. Pranie špinavých peňazí je jednou z najhorších fóriem trestnej činnosti, organizovanej trestnej činnosti. Hovorili sme na Líbe aj v parlamente o obchodovaní s ľudskými bytostiami, obchodovaní so zbraniami a podobne. Najlepší e, spôsob, ako bojovať proti týmto skupinám zločineckým a gengom je jednoducho prerušiť tok peňazí smerom k ním. To obmedzí priestor, v ktorom môžu takéto zločinecké skupiny operovať. A to treba zohľadiť aj v súčasných a aj budúcich obchodných zmluvách. Ide o to, aby náš jednotný trh mohol rásť a prosperovať a na to potrebujeme mať správne legislatívne nástroje a spoluprácu v rámci Európy, aby sme finančnej trestnej činnosti vedeli zabrániť Viem, že sa tu nerozprávame o počítačovej trestnej činnosti, ale mm, je každému jasné, že aj táto trestná činnosť prináša obrovské finančné škody. Tie gengy využívajú fragmentované právne systémy a opatrenia na boj proti organizovanej trestnej činnosti Máme v členských štátoch rôzne komisie, systémy a podobne, ale často nefungujú a práve preto treba uvažovať na tom, ako môžeme svoju pozíciu posilniť. Pravidla FATF, smernica o platobných službách a podobne, toto všetko sú oblasti, v ktorých e, možno túto problematiku podchytiť. Treba overovať mená platiteľov a transakcií, e, ktoré E, nepresahujú tisíc eur. Potom e, podporená due diligence v článku 8 a spolupráca s tretími krajinami, príslušnými orgánmi tretích krajín podľa článku 22. Musíme e, prijať vyvážený prístup, tak aby sme nevytvárali zbytočnú záťaž pre podniky a jednotlivcov. Nadmerná regulácia nevedie k úspechu, ako už som povedal. Ochrana údajov v článku 16 je otázka, ktorú už riešime v rámci tejto správy a posilňuje to návrh komisie. Treba mať určité obmedzenia a ochranu, lebo ide o citlivé údaje. Na druhej strane treba brať do úvahy, že v tomto nariadení ide o boj proti praniu špinavých peňazí, takže logicky niektorí ľudia k takýmto údajom potrebujú a treba im to umožniť ale musíme mať relevantnú ochranu. A nesmie nastať situácia, kedy by priemyselné odvetvia nemohli tie pravidlá plniť, pretože by to malo pre ne závažné napríklad e, fiskálne dôsledky. Súhlasím teda aj s tieňovými spravodajcami, aj s kolegami a verím tomu, že sa dopracujeme k rozumnému výsledku, e, ktorý nebude opakovať chyby minulosti. Ďakujem pekne, pán Kirkop. Ďalej, eh, tieňoví spravodajcovia, pán Nitras, tieňový spravodajca za výbor EKON, za skupinu EPP. A ten tu je. Nech sa páči. Ďakujem, pani Členčonca. Prosím pozvoliť, že będę mówił. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte, aby som sa vyjadril vo svojom materinskom jazyku. Takže môžete použiť preklad v zásade s týmto návrhom, ktorý predložila komisia, nemám žiadny problém. Mali by sme mať zjednotené postupy, možno na úrovni nariadenia. A to preto, lebo pranie špinavých peňazí v tom jednotnom hospodárskom priestore, v ktorom sa nachádzame, má určité charakteristiky Mali by sme mať teda zjednotené postupy. To je v poriadku. Na účely prevencie alebo z hľadiska prevencie chápem, že ľudia majú určité obavy z ukladania, zo zberu a ukladania informácií a ide o to, aby sa e, cieľom neospravedlňovali prostriedky, Technológie samozrejme prichádzajú na pomoc aj pri e, boji proti organizovanému zločinu a mali by sme tieto moderné technológie využívať na to, aby sme tie zločinecké aktivity lepšie vystopovali. Možno predložím určité pozmenujúce návrhy k tomuto návrhu. V prvom rade treba postupovať dôsledne. Toto nariadenie musí byť v súlade s ďalšími právnymi dokumentami, na ktorých pracujeme v tomto parlamente, napríklad smernice so smernicou o platobných službách. Okrem technických aspektov treba veľmi jasne definovať, čo je to finančný prevod, lebo zatiaľ ešte definovaný nebol. Alebo napríklad e, priamy debet. Je to mm, transfer, je to prevod podľa tohto nariadenia alebo nie. Lebo tu sa prevod definuje ako transakcia, ktorú inicioval platiteľ. Ďalšiu otázku, ďalšia otázka, na ktorú chcem upozorniť, je to, že jednotný platobný priestor v Európe nám zjednodušuje život, ale možno by sme mali e, lepšie definovať e, ustanovenia týkajúce sa zjednodušených e, informácií o finančných prevodoch. Mám e, na mysli od článok 5.1. Ide tu teda o také transakcie, pri ktorých vzniká zo strany bank podozrenie na finančné prevody súvisiace s praním špinavých peňazí. Toto môže byť problematická oblasť. Na jednej strane uľahčuje to, čo navrhujeme, prevody peňazí v rámci Európskej únie, ale na druhej strane riziko prania špinavých peňazí je tu oveľa vyššie. Takže možno by sme mali predložiť pozmeňujúce návrhy k článku 4, 1 a 2 a to týkajúce sa informácií o mene a údajov o osobách, ktorá zadáva príkaz na prevod. Ja som sa rozprával s bankérmi a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že treba diskutovať viac. Určité rozlíšenia, ktoré sme definovali, majú za následok to, že banky potom pracujú vlastne v zložitejších podmienkách. Ide tu napríklad o také tie obnosy, ktoré nedosahujú e, tisíc eur. Okrem toho napríklad definícia sprostredkovateľa je možno príliš vysok, e, široká. My e, chceme, aby banky overovali autentickosť informácií, ktoré dostávajú pri prevodoch. To je príliš veľká záťaž možno. E, oni sú v podstate v pozícii, kedy nevedia úplne všetky údaje o človeku, ktorý zadáva príkaz na prevod. No a ďalšia pripomienka. Maximálna sankcia môže byť 10 e, ročného obratu, ako som sa tu dozvedel. Keď sme vytvárali systém sankcií, tak pritom bola veľmi dôležitá proporcionalita. 10 ročného obratu je obnos, ktorý môže spôsobiť krach menších bank. Treba tu skutočne dvakrát merať a raz rezať, tak povediať, s kým takéto, takýto prach zavedieme. 10% sa mi skutočne zdá byť veľmi drastických. Ďakujem vám. Tieňový spravodajca za Líbe, pán Melov, tu nie je. A pani Boskut e, za SND e, takisto odišla, Sofie Intveld e, za Ekona Libe, za Alde tu nie je. Uh, pán Higol, eh, ktorý vystúpi za Ekon, ktorý nahrádzuje pána Tavares, takže vy asi budete chcieť vystúpiť, pravda? Áno. Only... My predložíme niekoľko pozmenujúcich návrhov. Podporujeme tú všeobecnú líniu správy pani e, Kekuš a pána Kirchhopa. Aha, tu sú, zdravím vás. Takže podporujeme e, to všeobecné smerovanie. Chceme len zdôrazniť, že pokiaľ ide o rozsah a ten jednotný identifikátor, treba tam definovať, že sa to týka rovnako platiteľa aj príjemcu platby. Identitu nemožno skryť za nejakú korporátnu štruktúru a Predložíme teda e, pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Myslím, že máme časový náskok, takže k detailom sa vyjadrime neskôr. Ďakujem a prosím pani Argentíny, z Argentíny. Ďakujem. Chcela by som obom spravodajcom pogratulovať k, tejto, k tomuto spisu a pánu Kirchhoffovi ďakujem za veľmi e, pregnantné formulácie, ktoré vypracoval pre e, tento spis. E, ide tu o to, ako sa vyjadruje k otázkam komerčného využitia takýchto údajov a podobne. Možno ani nemožno už akokoľvek zdokonaliť to, čo ste e, sformulovali. Ja by som možno za iných okolností predložila svoj vlastný text, ale tak toto samozrejme vôbec nepripadá do úvahy. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Teraz eh, by vystúpil pán Strejček, tieňový spravodajca ECR, tento ale nie, tieňový spravodajca je pán Klud. ani ten ďalší to nie je. Komisia nám povedala, že vystúpiť nechce. Ešte sa chcem spýtať, či nejakí kolegovia iní poslanci chcú vystúpiť. Nie. Čiže e, lehoty na pozmeňovacie návrhy. Navrhujeme taký, takú krátku lehotu, keďže je to tak taká akcia, kde taká správa, kde spravodajcovia sú ambiciozni, chcú to ešte stihnúť na plenárke počas tohto volebného obdobia. E, e, tá téma bola preštudovaná primerane, už 9 mesiacov vlastne sa tomu v parlamente venujeme. E, kto má to záujem, sa tomu môže venovať a analyzovať. A niektoré pozmeňovacie návrhy vlastne boli už aj v júli predložené, ale tieto boli kvôli zmene postupu alebo procedúry zrušené, anulované, čiže ak toto je váš prípad, tak musíte tie pozmeňovacie návrhy na novo predložiť v prípade obidvoch e, správ do 5. E, decembra 12.00 na obed. E, je to jasné? Myslím, že áno. Nikto sa už nehlasí. Dobre, ďakujem pekne, že ste prišli a prajem vám pekný podvečer. Thank you, colleagues, and uh, I will ask, uh, Ďakujem kolegyňa, kolegovia. Požiadam členov LIBE, aby zostali v tejto miestnosti, lebo budeme pokračovať uh, v našom ďalšom zasadnutí LIBE. Bon. I get, yes, yes, Dear colleague, let's continue. Kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať. Situácia v oblasti základných ľudských práv v Európskej únii v roku 2012. Posledný bod nášho programu na dnešné rokovanie. Pán Louis Michel je spravodajcom. 3. E, októbra predložil na e, vrch stanoviska, 5. sme mali vypočutie boli tu zástupcovia európskych inštitúcií, Rady Európy, občianskej spoločnosti a správa dostala 371 pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Vypočujeme si pána správodajcu, pána Mišela. Máte slovo? Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať e, kolegom za e, pozmeňovacie návrhy. E, toto je veľmi dôležitá otázka, táto správa. A pokiaľ ide o ochranu základných práv, tie sú pre tiež dôležité. Momentálne dostávame preklady jednotlivých pozmeňovacích návrhov Zatiaľ máme k dispozícii ešte iba anglickú verziu všetkých pozmeňovacích návrhov a tie ostatné budú k dispozícii čoskoro. Ja som sa na tie pozmeňovacie návrhy už e, začal pozerať, pripravovať kompromisné návrhy, tie budú čoskoro hotové. A pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy, tak ako spravodajca som všetkým tieňovým spravodajcom návrhol 70 pozmeňovacích návrhov musel som e, znížiť e, niektoré tie texty alebo skrátiť, pretože tam isté limity na dĺžku a spolu s tieňovými spravodajcami, ktorí e, to chceli spoločne vlastne riešiť, tak tými, z tých spravodajcov mi to socialisti, zelení a GUE odklepli, ale ostatné skupiny ešte nie a pokiaľ ide o tú skupinu LGBT, tieto otázky, tak to sme tiež e, kompromisne vyriešili. Potom osoby, ktoré majú handicapy, tak to predpokladám všetci e, podporíte. E, niektorí poslanci tiež tomu, mali nejaké iné návrhy, takže dúfam, že sa zapracujeme tiež ku kompromisu, čo by všetci členovia výboru mohli podporiť. Potom výbor EMPL, a ten tiež pripravuje stanovisko. Pozmeňovacie návrhy boli predložené, pokiaľ ide o e, e, v súvislosti s legalitou alebo legálnosťou práv e, žien a detí. K tomu sa aj výbor FEM ešte má vyjadriť. Navrhujem kompromisy v prípade všetkých paragrafov správy, kde sú nejaké pozmeňovacie návrhy. Niekedy tie pozmeňovacie návrhy, keď si pozriem, tak nejaké veľké problémy s tým nevidím. Myslím, že skupiny by to mohli podporiť, najmä pokiaľ ide o návrhy v súvislosti s menšinami. To je odsek 17, potom rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus a homofóbia. E, odsek 18 a niektoré ďalšie ak to bude možné, tak navrhnem takú kompromis, také kompromisy, ktoré by na Libe čo možno najväčšia väčšina e, podporiť, teda na výbore. Myslím si ale, že bude ťažké všetkých ľudí uspokojiť. My chceme podporiť v tejto správe mm, správu pána Varoza a pani Redingovej, pokiaľ ide o zabezpečenie dodržiavania základných práv v celej EÚ. V zásade vychádzame z uznania, že treba vytvoriť objektívny mechanizmus, neutrálny, e, nepolitický, a teda nový mechanizmus, pokiaľ e, ide, o v porovnaní s tým, čo máme k dispozícii dnes, aby sme zabezpečili, že Európska únia nebude mať e, e, odlišné prístupy e, voči jednotlivým krajinám, pretože kolegovia z iných krajín nám to častokrát hovoria, že máme takýto dvojitý meter. A to je teda spoločný základ, na základe ktorého by sme mali pracovať. Ale vidím, že pani Bauer, pani Matiu, pani Záborská, pán Skúria, pani Mezaja, osobne ich nepoznám, ale v odseku v návrhu 7 stade chcú vyškrtnúť náslovný text. To mi príde veľmi bizarné. E, zohľadneme e, to, ako e, Baros v roku 2013 predstavil stav VEU a potom pani Redingová, pokiaľ ide o právny štát, koniec citátu. E, a oni chcú teda vyškrtnúť v kontexte listu, ktorý bol vyslaný alebo zaslaný e, ministrom zahraničných e, vecí, kde sa vychádza, vyžaduje nový mechanizmus. Takže to sú faktické veci, to nie je nič e, nejaké politické, ideologické, aj toto mi navrhnú stade vyškrtnúť. Tak ja neviem. Čiže tu sa vlastne, vlastne chce vyškrtnúť skutočnosť, že nejaký, nejaký list alebo nejaký prejav bol vykonaný. A veď napríklad pán Barozo, to je kolega navyše z EPP, aj tomu chcú vyškrtnúť. Potom je tam e, spolupráca s Radou Európy 3E, nový mechanizmus, pokiaľ ide o ochranu základných práv, celé odseky 4, 5 na, istú, na tú istú tému, potom odsek 6 na tému spolupráce s členskými štátmi, potom sedmička, osmička za porušovanie základných práv v Európe, deviatka, manifestácie, verejný poriadok, desiatka, CIA, tie tajné lety, potom e, práva LGBT, potom 15 utečenci, potom 17 Rómovia a 18 rasizmus, xenofobia, aj to chcú oslabiť, e, 21 transparentnosť, e, 22 m, e, m, sloboda e, pohybu, 24 scoreboard, 23 neviem čo, e, toto všetko mi stade chcú vyškrtnúť e, a e, ja naozaj neviem, aké potom EPP má e, stanovisko k základným právam. Ako sa dokážeme dopracovať ku kompromisom v prípade takéhoto radikálneho prístupu k textom, ktoré sú návrhnuté? Neviem, či to je oficiálna pozícia EPP. Ak áno, tak ťažko sa dopracujeme k nejakým kompromisom v prípade tohto oceku a rozhodne ja nesom ochotný príliš ustupovať z týchto pozícií, ktoré som si pripravil. Ak to tak nie môžeme to skúsiť. Ja som ochotný vyskúšať nejaký kompromis a iba hovorím, že v takomto prípade mm, to vidím ťažko a komplikovane. Ja mám otvorené dvere, som ochotný hovoriť o kompromisoch, ale bude to plne ťažké. Väčšina pozmeňovacích návrhov, ktoré iní kolegovia z EPP predložili, pani Makovej, pani Jaroka, to je v poriadku. Aj kolegovia z SED, z GUE, zo Zelených, to všetko je fajn tam kompromisné návrhy to zohľadňa. Ale tieto veci, to si neviem predstaviť ako. Ďakujem pekne. My... Mám na zozname pani Jaroku a pani Zdaroku. Pani Jaroka, prosím. E, ďakujem za slovo, chcem vám poblahoželať k vašej práci, určite bola ťažká. Nepochybne vyvstalo veľa otázok, o ktorých sa už v súvislosti so základnými právami v parlamente hovorilo v ostatných rokoch. A vy ste, vám sa podarilo ukázať, že tie tendencie sú rôzne. Je tam niekoľko odsekov, ktoré sú nesmierne dôležité pre našu prácu a aj pre celý dialog, aby toto všetko bolo efektívnejšie. Zároveň to obdobie niekoľkých posledných mesiacov v parlamente a komisie a dokumenty komisie vypracované na základe štúdií vypracovaných rôznymi agentúrami, to všetko ukazuje, že ľudské práva sú istým spôsobom privlastňované rôznymi skupinami akademickými a podobnými a treba povedať, že vaša správa je práve nezaujatá a nepristupuje k týmto otázkam, o ktorých dnes diskutujeme e, len z politického hľadiska, je skôr apolitická z tohto pohľadu a toto je veľmi dôležité najmä v dobe pred voľbami. Je dôležité, aby sme našich voličov podporili práve, pokiaľ ide o ľudské práva v obdobia hospodárskej krízy. Takže najmä tým chcem poukázať na tých, ktorí sú v extrémnej chudobe, a na ľudí, ktorí žijú v situáciách, ktoré sú veľmi podobné rómskému obyvateľstvu. Rozsah správy neumožňuje argumentovať e, ekonomicky, ale v každom prípade je potrebné, aby členské štáty a komisia prijali jednoznačnejšie postoje, a opatrenia. Táto správa nedáva e, priestor na to, e, aby sa e, zdôraznilo to, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa e, finančné prostriedky vyčlenené pre e, oblasti s extrémnou chudobou skutočne efektívne využili. A aby sa tieto finančné prostriedky použili na rozvojové programy v Európskej únie, únii. Tento fenomén treba dať do súvisu s rasizmom, xenofóbiou, a takisto aj proti migračnými postojmi. Toto všetko sa musí riešiť v tejto historickej chvíli. A je preto veľmi dôležité, aby sme tlačili na komisiu, ako aj na radu, a to s cieľom zabezpečiť, aby sa solidarita a základné práva zohľadňovali príslušným spôsobom aj pri hospodárskych rozprávach na nadchádzajúcich mesiacoch. Ide tu o tie časti správy, ktoré sa týkajú zabraňovania segregácie rómskeho obyvateľstva, napríklad pokiaľ ide o prístup do škôl. Komisia určite e, chápe, aká je naša súčasná situácia, alebo za posledných 9 rokov podľa štúdií a podľa toho, čo ukazuje aj skutočná situácia, tá segregácia de- detí z rómskeho prostredia je fenomén, ktorý naďalej pretrváva, pokiaľ ide o ich prístup do škôl. Ďakujem veľmi pekne, pani Jaroka. Povedali mi, že pán Kirko bude musí odísť, preto mu odovzdávam slovo, takže nech sa páči, máte slovo. Naozaj ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Prepačte, že to, čo musím povedať, nie je veľmi pozitívne, ale pán Michel bude aspoň vedieť, aký je nás, náš postoj. A netvrdím, že e, som nevďačný, pretože máme ten text predovšetkým v dispozícii v anglickom jazyku, za čo som vďačný. A preto som si mohol podrobne preštudovať tento dokument. Takže prepačte, keď budem sa kriticky vyjadrovať. E, Európsky parlament e, po svojom čase spôsoby, ako e, sudca a porota, e, keď posudzuje, ktorý členský štát dodržiava práva a ktorý nedodržiava ľudské práva. Ehm, my nie sme dokonali, práve naopak. My sme sa snažili zamietnúť správu celkovo túto správu, ale keďže to bola správa z vlastnej iniciatívy, e, tak to nebolo možné. Ale niektoré aspekty ma naozaj rušia pozmeňujúci návrh 109, že by sa mal vytvoriť nový kodanský mechanizmus, tak s tým absolútne nesúhlasím. Potom 139, eh, prijatie tzv. zmrazovacieho postupu, kde sa žiada, aby členské štáty zrušili zákony, ktoré môžu porušovať eh, základné ľudské práva a to je porušenie princípu subsidiarity a neviem, či je to aj eh, priateľné z právneho hľadiska. A potom 2, 3, 3. Myslím si, že Európska únia nemôže uvalovať e, určité povinnosti na členské štáty, ktoré sa týkajú aj vojenských zásahov alebo vojenskej služby a potom trestať tie štáty, ktoré e, s tým nesúhlasia, ktoré to neurobia. A jednoducho si myslím, že tu by sme nemali riešiť e, v takejto správe nejaké osobné e, rozpory. Takéto niečo sa týka e, Cypru a Turecka a reprodukčného zdravia, ešte raz hovorím, podľa mňa tieto veci nemajú čo hľadať v tejto správe. Nemyslím si, že je to primerané alebo vhodné takýmto spôsobom využiť správu z vlastnej iniciatívy. A myslím si, že e, toto je dôležitá téma. Mali by sme hovoriť o základných právach, ale ako e, sa zneužil tento dokument, to je naozaj poľutovanie hodné. A som naozaj smutný, že musím povedať, pani predsednička, a ospravedlňujem sa pánovi Mišelovi, ktorý je naozaj remeselník e, pri takýchto správach, ale musím povedať, že naozaj ja nebudem schopný podporiť túto správu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pani Ždanoka. Áno, ďakujem. Mňa tu ohlásili uh, e, už predtým a dúfam, že pán Kirchhoff si vypočuje naše stanovisko. Uh, my si vážime a rešpektujeme právo mať vlastný názor, ale keď chcete byť dôsledný, tak e, musíte e, potom aj zamietnúť všetky správy, e, ktoré tu vypracúvame a s ktorými tiež nie všetci súhlasia. My tu pripravujeme správy, potom hlasujeme o nich v Štrásburgu vo štvrtok popoludní. Takže keď chceme učiť št štáty keď, e, vo svete, ako sa majú správať, tak aj my sa musíme najprv naučiť správať. A tá subsidiarita, na ktorú sa odvolávate, nás e, viedla do situácie, ktorá ukázala, že nie sme takí dokonalí. A nie je tu nejaká vôľa to urobiť. Naša skupina už e, napísala predsedovi parlamentovi list mnohoraz a my sme žiadali správy o dodržovaní ľudských práv v jednotlivých krajinách v Európskej únii. A som naozaj veľmi rada, že tento prístup získal konečne podporu politických skupín a nielen ECR. My sme takisto predložili posmejúce návrhy. Ja hovorím v mene uh, pani Lunaček, tieňovej spravodajkyne, ktorá tu dnes s nami nemohla byť. Takisto hovorím mene e, pána Tavariša. E, spolu sme predložili pozmeňujúce návrhy k správe pána Mišela. Naozaj si veľmi ceníme ten text. Sme veľmi vďační, e, pán Mišel, že ste prišli s týmto textom Veľmi však e, ľutujeme, že tu nemáme kompromisy, ale aj tak e, dúfame, že sa vám podarí úspešne pokračovať v tejto práci. Which, which kind of amendment? A chcel by som iba spomenúť, aké pozmeňujúce návrhy sme predložili. Takže pokiaľ ide o článok 3, Tiež sa domnievame, že treba plne využiť potenciál zmluv a preto treba spolupracovať s Radou Európy a pridať sa k iným inštitúciám, ale treba pripraviť správy a tabulky komparatívne tabulky e, podľa jednotlivých krajín. Toto navrhujeme v novom bode k odseku 3. To je pozmeňujúci návrh e, uriky Lonaček a pána Tavarisa. A potom pokiaľ ide o konkrétne odporúčania, hovoríme tu o ekonomickej politike 27 krajín Európskej únie a rada môže schváliť alebo odmietnúť tieto pozmejúce návrhy na ďalšom samite. Takže toto je jeden z našich pozmejúcich návrhov. Ďalší bod odseku 3 e, je mechanizmus na porovnávanie výsledkov jednotlivých štátov, ktorý je podobný ako mechanizmus, ktorý funguje v OECD a potom to vysvetľujeme, ako by to malo fungovať. Potom pokiaľ ide o odsek 4, ktorý hovorí o tom novom mechanizme, navrhnutom predchádzajúcom odseku, a kde sa hovorí aj o charte základných práv, tak tu by sme tiež chceli pridať niekoľko myšlienok, ako by tento mechanizmus mal fungovať. Napríklad by tu mal byť horizontálny prístup, Ehm, mal by tu byť prístup koordinovaný na najvyššej úrovni, mali by do toho byť zapojené služby komisie a malo by sa to uplatňovať dovtedy, kým e, opäť sa nebude plne uplatňovať článok 2. Takisto by som chcela povedať niečo aj o bode F. kde sa hovorí o zmrazovaní. Toto už žiadal parlament ehm, v súvislosti so žiadosťou európskych inštitúcií a to, aby sa pozastavilo prijatie takých zákonov, ktoré môžu porušiť zákonné práva alebo právny poriadok Európskej únie. Uh, A potom tiež navrhujeme um, sledovanie dodržiavania hodnot Európskej únie. Navrhujeme uh, nový odsek 6a, takisto nový odsek 15a, ktorý sa týka mladých ľudí trestne stíhaných a posielali ich do väznic, pretože odmietno nastúpiť na vojenskú službu. E, my sme to riešili aj v prechádzajúcej správe, ale ten problém je tu ešte vždy. Treba to tiež spomenúť. A je tu tiež ešte starý problém e, občanov bez štátnej príslušnosti. Je to problém v mojej krajine v Lotyšsku aj v Estonsku opäť opakujeme návrh, ktorý sa objavil už aj prechádzajúcich návrh a to, že osoby bez štátnej príslušnosti a občania tretich krajín s trvalým pobytom v krajine by mali mať právo voliť v miestných a európskych voľbách. A takisto navrhujeme nový odsek 22a, 24a, žiadame o právo prístupu k spravodlivosti. Text sme vám predložili. Dúfam, že naše návrhy sa dostanú do textu. Eh, buď vo forme kompromisných návrhov, alebo ako samostatné pozmeňujúce návrhy. Takže ešte raz vám želám veľa šťastia, pán Mišel, vašej ďalšej práci. ďakujem pekne, pani Ždanoka, pani Gönc. ďakujem veľmi pekne. Prepačte, že až teraz vystupujem a naozaj mi je ľúto, že pán Kirchhoff musel odísť e, skôr, ako som vystúpila. A aj tak chcem e, vyjadriť svoj názor, ktorý sa veľmi líši od e, názoru pána Kirchhoffa, čo asi nebude prekvapením. Ale budeme pokračovať v tejto práci na správ z vlastnej iniciatívy. Už viac raz sme hovorili, že my v európskej inštitúciách sme celkom dobrí Eh, keď ide o ochranu našich finančných a ekonomických pravidel, ale sme o mnoho slabší, keď ide o základné hodnoty. Ale čo si veľmi cením tejto správe, je, že Louis Michel sa snaží eh, pokračovať s iniciatívami, ktoré začali Tavarišovou správou o ktorej hovorili aj ministri zahraničných vecí a aj komisia. Tu sa hovorí o nevyhnutnom vývoji metód a spôsobov na ochranu našich základných hodnot, ako je zákonnosť, demokracia a základné práva. Toto všetko je v hre stále viac vidíme, že kríza podkopáva tieto základné hodnoty. Objavujú sa extremistické strany, ktoré spochybňujú e, naše spoločné hodnoty, ale objavujú sa tu aj e, veľké e, strany, ktoré to tiež spochybňujú. Toto je teda jeden z najdôležitejších a najmocnejších aspektov tejto správy. Louis Michel sa snažil uvieť zoznam našich príležitosti, teda toho, čo môžeme robiť a ako bude treba zmeniť zmluvu v budúcnosti. Akú zmenu zmluvy treba pripraviť do budúcnosti. V tejto chvíli to nie je úplne jasné. Okrem mnohých ďalších aspektov si myslím, že toto je jeden z najdôležitejších aspektov tejto správy. Naozaj dúfam, že získa podporu väčšiny. E, súhlasíme s mnohými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré spomínajú e, Rómov, e, diskrimináciu menšín, xenofóbiu a tak ďalej. A ja tam mám pozmeňujúce návrhy v tomto duchu, ale okrem týchto pozmeňujúcich návrhov potrebujeme zachovať e, toho hlavného ducha e, našej správy z vlastnej iniciatívy. Ďakujem veľmi pekne. A e, teraz pani Režian. Áno, prepačte, že aj trochu meškám, ale vypočula som si e, prejavy, e, k tejto téme. Ďakujem pánovi spravodajcovi e, za jeho prístup k tejto správe. E, tie spravodajcovia väčšinou sme boli za istú logiku, ktorá vlastne bola jeho logika od začiatku. Myslím, že tu naozaj máme problém istej filozofie, aký máme prístup k základným právom. A teraz tie rozdiely sa ešte zväčšujú v poslednom čase. Lisabonská zmluva, ja som v svojom čase bola proti, ale istú dobrú vec e, to zo sebou prinašala, to je integrácia charty základných práv. E, to sú presne tie veci, o ktorých tu hovoríme teraz. Čiže buď súhlasíme s tým, že treba integrovať základné práva do e, nášho politického života a uvidíme, ako ďaleko sa v tejto oblasti môžeme dostať a myslím, že aj na, tejto výb- na tomto výbore sa snažíme takto konať v prípade tej prvej správy, ktorá, eh, ktorú ste vy, pani Gal, svoj času pripravila. Tak buď ideme takto, alebo sú tu ľudia, ktorí sa nám snažia zabraniť eh, dosiahnuť eh, pokrok v tejto oblasti. A častokrát to vidíme aj tu na výbore, najmä keď vidím ten počty návrhov, vyškrtnutí textu, tak ako to niektoré politické skupiny e, pripravili. Ja samozrejme som za e, základné práva, snažím sa e, tak univerzálne e, k tomu pristupovať hľadiska univerzálneho e, deklarácie e, o ľudských e, právach. E, nakoniec to členské štáty podpísali, sú signatármi, takže bolo by správne povedať, že zjavne niektorí ľudia už s touto logikou nesúhlasia. Ja ju mám naďalej. Navyše v niektorých prípadoch je to urgentná záležitosť a medzi ne e, patria také prípady, kde som sa práve ja snažila nejaké pozmeňovacie návrhy e, predložiť. Chcem bojovať proti nárastu xenofóbie, rasizmu a proti diskrimináciám ktoré bohužiaľ momentálne e, vidíme, že sa nám opäť e, po Európe objavujú. A pokiaľ ide o e, ten aj Európsky dohovor o ľudských právach, aj na tom trvám, aby sme boli v súlade s tým, pretože zaznelo tu, že to je nejaká vec pár dní, alebo týždňov, alebo mesiacov a vidíte, sme na konci volebného obdobia a stále nič sa s tým nespravilo. A pokiaľ ide o tieto problémy ratifikovať Európsky dohovor ľudských práv zo strany Európskej únie, vlastne e, spôsobujú to ideologické e, boje a naozaj e, filozofia prístupu k základným právam. Ľudia, ktorí e, bojujú voči tomuto negatívne, pristupujú k tomu negatívne, tak proste neposilňujú pra, pozíciu Európskej únie vo svete. E, pani Ždanoka e, to veľmi správne povedala, e, ako my môžeme obhajovať ľudské práva v zahraničí, keď dobre vieme, že ani my si sami nevieme tieto otázky ustrážiť u nás doma, aj keď možno nie až také miere ako v zahraničí. Ďakujem pekne, pán Mišel. Áno. Ďakujem pekne, viacerí kolegovia povedali to, čo som chcel aj ja povedať kolegom, ktorí tak negatívne vystúpili voči tejto správe. Naozaj si myslím, že tu je problém filozofie. Nie je možné zároveň si myslieť charta základných e, práv, ktoré za, na do tej e, správy a členské štáty to podpísali, tak nie je možné povedať, že zároveň je to nejaké, nejaká, e, nejaký nehmotný odkaz a to by mal byť ten, ten hlavný odkaz, pokiaľ ide o E, problémy ľudských práv v našich krajinách a zároveň, ako pani Ždanoka, myslím, to povedala, nejakým spôsobom sa stále e, skrývať sa len za princíp subsidiarity. Veď predsa princíp e, subsidiarity a bol to pán Kirchhoff, áno, máte pravdu, prepačte. Čiže nemôže to byť nejaká opona, za ktorú sa schovávame, a nejako sa tvárime, že jednoducho už nemusíme byť koherentní, nemusíme rešpektovať e, tú zmluvu, ktorú sme e, podpísali. Proste takto to nedáva zmysel. Nemôžeme používať subsidiaritu vždy, keď e, chceme nejako zaskryť to, čo členské štáty na národnej úrovni robia aj tu kolegyňa veľmi dobre pochopila, E, logiku tej správy, e, vychádzali sme už aj z predchádzajúcej správy o základných právach, vychádzame z toho, čo robí komisia, je to istá referencia, musíme na to odkazovať. Pokiaľ e, to nemá takúto funkciu, tak potom na čo to je dobre? Ako povedala pani e, Veržia, treba to proste E, priznať. Ako môžete zároveň povedať, že áno, e, my vychádzame z charty základných práv, ale nie je to pre mňa žiadna referencia, naďalej e, môžem to si ja pekne ignorovať, to predsa nedáva žiaden zmysel. Ak tá vec vás nejako, nie je to pre vás žiaden záväzok, ani právny, ani morálny, ani aký iný, tak ako, ako môžete z toho vychádzať? To sú také oportunistické tvrdenia. O to tu naozaj ide. Človek sa chce vyrábať z, toho, z tej povinnosti, aby nejaké hodnoty sme v Európskej únii dodržiavali. Čiže pokiaľ nie je možné spustiť nejaké systémy, ktoré overujú, či tieto reš- mm, hodnoty rešpektujeme alebo nie, tak potom čo sa dá spraviť? Napríklad sa tu hovorí o ústavnosti našej práce. No tak ja si myslím, že z definície vyplýva, že e, parlament si nemôže sám sebe zakázať e, nejaké veci overovať. Niektoré veci buď som zle pochopil, alebo som naozaj šokovaný. Napríklad mi hovoria, e, viete, táto správa Vlastne takto sú tie kritiky, čo niektorí ľudia hovoria. Vaša správa v zásade to politicizuje tú diskusiu, ale prečo to je presne naopak? Je to presne naopak, je mi ľúto. Keď používame princíp subsidiarity, tak to je práve tá politicizácia. Nechcem to nejako ja e, šokovať, ale toto je práve ako vulgárne e, politicizujeme tento e, pri e, túto celú záležitosť. E, predsa sme nie ignoranti. Vieme, bez čo znamená rešpektovať chartu základných práv. To nie je niečo komplikované. Buď to rešpektujeme, alebo to nerešpektujeme. Máme rôzne problémy v rôznych krajinách a ako povedala pani Veržia, naozaj e, v najbližšom období tých problémov bude asi e, viac vo viacerých krajinách. Viac tieto témy zaujímajú aj na medzinárodnej úrovni e, krajiny AKT, Afrika. Naozaj mám problémy, pretože my počas dňa nejaké morálne výčitky dávame našim zahraničným partnerom a pritom my si sami nevieme spraviť poriadok u nás doma naozaj oslob, oslabuje to naše inštitúcie. Ja sa budem snažiť e, ku nejakým kompromisom dopracovať, ale určite e, nepôjdem tým smerom, aby som o svoju vlastnú dušu e, prišiel. Ak budú primerané kompromisy, v poriadku, ale ak ja sa mám za každú cenu dopracovať nejakému kompromisu, tak to v žiadnom prípade neprichádza pre mňa do úvahy. A ďakujem aj tu na, čo zaznelo, e, ten ekonomický rozmer je dôležitý. Máte pravdu, pani kolegyňa, e, chudoba, tieto veci, to priamo súvisí s základnými právami. Naozaj je to tak. Čiže ja sa budem snažiť dosiahnuť kompromis, určite áno, ale nech to zase nie je nedôstojné. E, to v žiadnom prípade e, nedopustím. Nezačnem teraz sa diskreditovať. E, to sa nikdy nestane. E, nechcem nejako o tomto sa hádať e, za každú cenu, ale proste keď vidím niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré naozaj sa dotýkajú úplného základu, toho najzákladnejšieho aspektu, čo to sú ľudské práva, čo to je charta základných práv. Keď toto ja vidím, tak e, musím povedať, prepačte, vážení kolegovia, ľudia, ktorí takéto e, pozmeňovacie návrhy e, predkladajú, tak proste nechcú kompromis. Oni chcú nejaké oportunistické hry tu hrať s nami a nejako to nesúvisí s rešpektovaním toho, čo je v charte základných práv napísané. Tak to proste, to je taký taká pozícia nejaká politicko-moralistická asi, neviem, e, ale to nedáva žiaden zmysel v kontexte toho, čo tu robíme my. Buď budeme rešpektovať ducha toho, čo sme e, spravili a pripomínam, že tie krajiny to podpísali, to je ratifikovaná záležitosť, ale uh, E, buď budeme konať takto, alebo teda ten imidž Európy bude naozaj hrozný a je to z našej, veľkej, z našej strany len veľké pokrytestvo, ak by sme takto postupovali a toho sa ja nebudem účastniť. Ďakujem. A ďakujem, pán Mišal. Skôr ako uzavriem popoludnejšie stretnutie, e, chcela by som vám povedať, že hlasovať o tomto dokumente. E, budeme na zasadnutí Libe 16. alebo 17. decembra. A na ďalšom zasadnutí 2. decembra od 15. E, do 18.30 e, budeme mať vypočutie a ďakujem vám za vašu spoluprácu a želám vám príjemný večer.